Good uh, morning. Uh... Dobré ráno všetkým prajem. Vítajte na našom poslednom stretnutí pred letnou prestávkou. Uh, ide o hlasovacie stretnutie. Ako vidíte, máme tri uh, dokumenty, o ktorých budeme uh, hlasovať. Požiadali ma, aby som zmenila poradie hlasovaní, aby sme najskôr hlasovali o mandáte, ktorý, teda výsledkoch eh, rokovaní, ktoré sme mali eh, k dokumentu o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie ochrany spotrebiteľov, teda CPC, kde spravodajcom je pani Zehnalová. Takže pani Zehnalová, chcete niečo povedať? Nie. Dobre, takže môžeme rovno prejsť na hlasovanie. Je to jedno hlasovanie, čiže e, urobíme to elektronicky. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hlasovali všetci. Ešte to nie je teda uzavreté. still increasing. So there's apparently there's one person who... Zdá sa, že ešte jedna osoba nehlasovala, takže ukončíme hlasovanie. Schválené veľkou väčšinou blahoželáme spravodajkyni. Okay, so then it... Dobre, takže to znamená, že môžeme prejsť na ďalšie hlasovanie. Je to teda veľmi dlhý hlasovací zoznam, ide o Ide o hnojivá. spravodajkyňa kyňa je pani Gal Pelc. Chcete niečo povedať? Po hlasovaní dobre. Takže začneme hlasovať. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa Schválené. 86 a 87. Tie sú identické. Nie. Áno. Kto je za? Proti? uzdržal sa? Zamieta sa? Agri 1 ako dodatok za, proti, zdržal sa, zamieta sa, návrh 18 za, proti, zdržal sa, schválené, 155 za, 56 156 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 157, 8 a NV15 sú identické, kto je za, proti, zdržal sa. Myslím, že to musíme skontrolovať. Je to schválené? skontrolujeme to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Agri 23, pozmeňujúce návrhy 159, 160 a NV 16, tie sú identické, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúce návrhy 161, 162, Agri 24 a NV 17, identické, kto je za. Proti. Zdržal sa. Musíme to skontrolovať. Zamieta sa. Kompromis 16 za. Zdržal sa schválené. E, teraz prejdeme k pozmienici na 169. Aha. 170. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa? Prejdeme k pozmenujúcim návrhom 172, 173 sú identické. To je za, proti, zdržal sa. Myslím, že to musíme skontrolovať. Končím hlasovanie. E, chválené. 174 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 20 za, proti, zdržal sa schválené, 175 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 21 za, proti, zdržal sa, myslím, že to bolo schválené. Môžeme to skontrolovať. Takže hlasujeme o 21. Končím hlasovanie. Schválené. Sto sedemdesiat sedem za, proti, zdržal sa. Myslím, že to musíme skontrolovať. Končím hlasovanie. Schválené. 22, 178, 179 a 180 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Myslím, že to bolo schválené. 181 Agri 30 a NV 20 identické. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 183 za, proti, zdržal sa. Musíme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Sto za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 182, e, spoločné hlasovanie z 211, 239 a 135, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 185, eh, hlasovanie blok, spolu 195 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa, schválený. 123, 189, 190, 191 a 192 sú identické za, proti, zdržal sa schválený, kompromis 18 za, proti, zdržal sa schválený, kompromis 19 za, proti, zdržal sa schválený, Kompromis 20 za, je to hlasovanie unblock s kompromisom 24 a 26 za, proti, zdržal sa schválený. Komprom, pozmeňujúci návrh 201 e, e, za, proti, zdržal sa zamietnutý. 202 hlasovanie unblock spolu s 230 a s 243 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 21 za, proti, zdržal sa schválený. Návrh 25 za, proti, zdržal sa. Myslím, že to musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Schválený. 204 za, proti, zdržal sa. Schválený. Agri 31 za, proti. Keďže 204 sme schválili, tak to vypadáva. Prejdeme k návrhu 27 ako dodatku za, proti. Hlasujeme o 27. Musíme o ňom hlasovať. Mark. Ja chcem povedať, že pozmenujúci návrh, o ktorom sme hlasovali, Agri 31, e, vypadáva, či, ak 203 a 204 bol schválené, a to nie je 203 alebo. Je to 203 a 204, ktoré neboli schválené. Tento bol zamietnutý. Tu hovorí schválený e, alebo zamietnutý, hovorí pani predsednička. Takže e, v tomto prípade to chápem, ak je to 203 alebo 204, ak jeden z nich je prijatý, tak ostatný, ten druhý vypadáva. Čiže nemusím o tom hlasovať, pani predsednička. Takže prejdeme na 209. Takže teraz prejdeme k 27. Dvadsaťsedem v našom hlasovacom zozname hovorí, že bol schválený alebo zamietnutý s, s 23. Dobre, takže prejdeme k 200 desine za, proti, zdržal sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Môžeme to prosím skontrolovať. Končím hlasovanie. Schválený. Prepačte. Dobre. Kompromis 22 za, proti, zdržal sa, schválený. Kompromis 23 za, proti, zdržal sa, schválený. Kompromis 24 za. Nie, nehlasujeme. Už sme o tom hlasovali. Takže kompromis 25 za, proti, zdržal sa schválený. Pozmeňujúci návrh 229 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 30, časť 1, za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis 26, o tom nemusíme hlasovať. Takže k 34 ideme teraz. Za, proti, zdržal sa schválený. 35 za. Dvesto štyridsať sedem za, proti, zdržal sa. Myslím, že to musíme skontrolovať. Čiže dva štyri, sedem. Končím hlasovanie. Schválený. A teraz 35K odpadáva, pretože 247 sme schválili, takže preto sme museli najskôr hlasovať o 247. Kompromis 27 za, proti, zdržal sa. Schválený. 251 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 37 za, proti, zdržal sa. Myslím, že to bolo schválené, ale skontrolujeme to. Čiže 37. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 28 za, proti, zdržal sa. Schválený. Kompromis 46 i hlasovanie unblock spolu s kompromismi 44 a 47 za, proti, zdržal sa schválený, 260 za, proti, zdržal sa schválený, 39, hlasovanie unblock spolu 40, 41 a 42 za, proti, zdržal sa schválený. 261, kompatibilný s 39 za, proti, zdržal sa schválený. 263 za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis 29 za, proti, zdržal sa schválený. 270 za, proti, zdržal sa schválený. 271 za, proti, zdržal sa schválený. 272 za, proti, zdržal sa schválený. 273 hlasovanie unblock spolu so 44 za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis 30 za, proti, zdržal sa schválený. 46 za, proti, zdržal sa schválený. 276 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 31 za. Je to hlasovanie Amblok spolu s kompromisom 5 14 a Envy 38 za, proti, zdržal sa schválený. Dvesto za, proti, zdržal sa zamietnutý. Skontrolujeme. 291. Myslím, že to bolo schválené. Končím hlasovanie. Prehrali by ste stávku, Mark. Výsledok bol v poriadku. Dobre, takže prejdeme k kompromisu 32. Hlasovanie unblock spolu s kompromisom 33 za proti, zdržal sa. Schválený. Kompromis 33, nie, o tom nehlasujeme. Takže prejdeme k 302 za, proti, zdržal sa. Schválený. Agri 37 za, proti, zdržal sa. Schválený. 303 a mv 34 identické za, proti, zdržal sa schválené. 304 za, proti, zdržal sa schválený. 305 za, proti, zdržal sa schválený. Takže môžeme prejsť Agri 39. Ostatné boli schválené. Čiže Agri 39 za, proti, zdržal, zdržal sa. Myslím, že to musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 34, hlasovanie unblock s kompromisom 49, 50, 51, 15 a návrhmi 474 a Agri 122 za, proti, zdržal sa schválený. Kompromis 36, hlasovanie unblock s pozmenujúcimi návrh 51 a INTA 2 za, proti, zdržal sa eh, schválené. 49 za, proti, zdržal sa. Schválený. 50 za, proti, zdržal sa. Schválený. 317 spolu s 50 kompatibilné za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. Kompromis 35 za, proti, zdržal sa. Môžeme? Je to schválené, je to schválené. 321 <clears throat> je to dodatok za, proti, zdržal sa zamietnutý. 322 bol stiahnutý, takže 323 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 3, 2, 4, Agriš 31 sú za, proti, zdržal sa. Schválené. 325 za, proti, zdržal sa schválený, 326 a 327 sú identické za, proti, zdržal sa schválené, Envy 40, ten vypadáva, Agri 42 za, proti, zdržal sa schválený, Takže teraz prejdeme k 329 za proti zdržal sa zamietnutý Agri 44, 45. Musíme hlasovať o 333 ako dodatku. Hlasova- Našli ste to všetci za, proti, zdržal sa schválený. Agri 45 za, proti, Zdržal sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Skontrolujeme to. Agri 45. Končím hlasovanie. Schválený. 334 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 37 za, proti, zdržal sa schválený. Návrh 54, identický s Nv 46, za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 38, za, proti, zdržal sa schválený. Agri 48 za, proti, zdržal sa schválený. NV 47 za, proti, zdržal sa schválený. 344, 345 Agri. To odpadáva. NV 52 za, proti, zdržal sa schválený. 3, 5, 1, 3, 5, 2, identické za, proti, zdržal sa. Myslím, že to treba skontrolovať, takže 3, 5, 1 a 3, 5, 2 kontrolujeme identické. Dobre. Končím hlasovanie. Schválené. NV 53 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Agri 51 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 54 za, proti, Envy 54 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 353 a Agri 52, tie e, už sú bezpredmetné. Môžeme teda prejsť na 355 za, proti, zdržali sa. Myslím, že by sme to mali overiť. Takže kontrolujeme si 355 elektronicky. Prijaté. Takže tento ďalší je potom bezpredmetný. Hlasujeme o 357 a Agri 53. Tie sú rovnaké, kto je za, proti. Zdrhali sa. Myslím, že to bolo prijaté. 358, kompatibilný s 357 a Agri 53 za, proti, držali sa prijaté, 359 za, proti, zdržali sa prijaté, 360, 361, rovnaké za, proti, zdržali sa prijaté, NV56 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 56 za, proti, zdržali sa prijaté. 366, 367 sú identické za, proti, zdržali sa prijaté. NV60 za, proti, zdržali sa, prijaté. Agri 58 za, proti, zdržali sa. Myslím, že by sme to mali overiť elektronicky. Poprosím vás, overíme si Agri 58. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 3, 6, 8 a Agri 59 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Agri 60 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 3, 6, 9 za? Chcete si overiť Agri 60? Nech sa páči. Hlasujeme o Agri 60. Zamietnuté. 3, 6, 9 za. Proti. Zdrhali sa. Zamietnuté. 370 a Agri 61 sú identické za, proti. Zdržali sa, myslím, že by sme to mali overiť elektronicky. Takže hlasujeme o 370 a Agri 61. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Kompromis 42 za. Proti. Zdrali sa prijaté. Kompromis 39 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 54 za proti, zdržali sa prijaté, kompromis 55 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňovací návrh. Kompromis 43 Ešte musíme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 379 jeho druhej časti. Takže musíme hlasovať o prvej časti pozmeňovacieho návrhu 379. Našli ste si to v hlasovacom lístku áno za, proti, Zdrali sa, Myslím, že to bolo prijaté. Môžeme si to prosiť, prosím overiť. 379. prvá časť. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Teraz prejdeme na kompromis 43 za, proti, zrali sa, prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 57 a 411 a 412 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme na 4, 5, 4. Identický s NV69. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz 455, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Envy 73 a Agri 91. Identické, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Agri 92 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Môžeme si to overiť. Agri 92. Hlasovanie ukončené. E, bolo to prijaté. Pozmeňovacie návrhy 456 a 457 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Agri 95, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Envy 79 blok, e, hlasovania blok z Envy 115, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže 459 je bezpredmetná. Môžeme prejsť na kompromis 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme na pozmeňovací návrh 64 za, proti, zdržali sa prijaté. Máme tu hlasovanie blok o Agri 99. Vidíte to vo svojom hlasovacom listku, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to by sme si mali overiť elektronicky. Hlasujeme o 99. Agri. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Teraz prejdeme na 2 za, proti. Zdržali sa. Prosím, mohli by ste ešte raz zvihnúť ruky. 462, kto je za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 463 za, proti. Zdržali sa prijaté. 465 za, proti, zdržali sa, nie je to veľmi jasné, takže si musíme overiť elektronicky 465 -ku. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. Agri 111 za, proti, zdržali sa, prijaté. 466 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 1, 1, 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 1, 1, 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 98, NV 98, nie, 89 sa práve režnička za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme si to elektronicky. Hlasujeme elektronického NV89. Hlasovanie ukončené. Bolo to schválené. Agri 114 za. Proti zdržali sa prijaté. Môžeme prejsť ďalej na 469, Agri 116, NV98, tie sú identické, kto je za. Proti zdržali sa prijaté. 470 a NV99 identické, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 118 blok, hlasovania blok z Agri 119 a 120, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme sa to elektronicky v poriadku. Hlasujeme o Agri 118. Hlasovanie ukončené, zamietnuté. Inta 4 za, proti, zdržali sa, podľa mňa to bolo prijaté, mohli by sme z toho veriť elektronicky. Inta 4, hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 471 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis nie, o tom nehlasujeme. A 472 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 121 za, proti, zdržali sa prijaté. 473 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 56 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 57 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 482 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 129 za, proti, zdržali sa prijaté. 483 za, proti, zdržali sa prijaté. 484 za, e, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme na Agri 135 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 136 za. Hlasujeme o Agri 136, to je za, proti, zdrali sa prijaté. Mohli by sme si overiť Agri 136, e, prosím, elektronicky. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 485 a Agri 137 sú identické. Hlasovanie blok, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Takže 4, 8, 6 a MV103, tie sú identické. Takže ideme na Agri 138. Hlasujeme o Agri 138, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. N204 za, proti, zdržali sa, prijaté. A prejdeme na N206. Pardon, 105 opravuje sa rečnička hlasovania blok, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, MV106 za, proti, zdržali sa prijaté, N207 za, proti, zdržali sa prijaté, Agri 143 a blok, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k Agri 168, eh, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Chcete si to overiť elektronicky? Nie? Dobre. Podľa mňa to bolo jasne prijaté. Agri 149 za, proti, zdržali sa prijaté. n 109, blok, hlasovania blok, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 150 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 151 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 156, hlasovania blok, kto je za, čo robia socialisti? Dobre, kto je proti? Myslím, že by sme to mali overiť, takže si kontrolujeme Agri 156. Je to zamietnuté o jeden hlas. Poznam, návrh 489 a 490 za, proti, zdržali sa prijaté. 491 a MV 112 sú bezpredmetné, takže hlasujeme o 492, 493, 494, tie sú identické, kto je za, proti, zdrali sa, prijaté, 495 a Agri 159 identické, kto je za, proti, zdržali sa. Nebolo to jasné, poprosím vás, overíme si to elektronicky 495 a Agri 159. We close the vote. We close the vote. It's rejected. Zamietnut. Then 496 in favor. 496 za. In, again, uh, against. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 59 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Envy 113 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 489 za. 489 za, proti, zdržali sa e, prijaté. Kompromis 48 za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme na adres 165 za, proti, zdržali sa prijaté. Envy 117 za, proti, zdrhli sa e, prijaté. Kompromis 45 za, proti, zdrhli sa. Overíme si to elektronicky. Kompromis 45, hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. So 40 and false. So we go to compromise 58 and... Kompromis 58 za, proti, zrali sa prijaté pozmeňovací návrh 511 a 512 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, Agri 166 za, proti, e, zdržali sa prijaté, 513 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Envy 120 za, proti, zdržali sa prijaté, Envy 121 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Agri 167 za, a pardon, Envy 122 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa to si musíme overiť, takže hlasujeme o Agri 167 a MV 122. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Agri 168 za, proti, zdržali, prijatí. 74, 514 identické za, zdržali, prijaté. 516 a Agri 169 za, proti, zdržali prijatí, 517 za, proti, zdržali prijatí, 518 za, proti, zdržali prijatí, 519, 520 za, proti, zdržali prijatí, 521, 522 za, proti, zdržali prijatí, Agri 170 za, proti, zdržali prijatí. 525 Agri 171 identické blokové hlasovanie za, proti, zdržali prijaté. 526 a Agri 172 tu nehlasujeme, čiže 523 až po 527 blokové hlasovanie za, proti, e, zdržali zamietnuté, 173 za, proti, zdržali prijaté, 529 za, proti, zdržali, myslím, zamietnuté, takže overíme si blokové hlasovanie 529. Zamietnuté, áno. NV 123 za, proti, zdržali, zamietnuté. 533, 532, 175 nehlasujeme, čiže 534 za, proti zdržali prijaté, 535 za, proti zdržali zamietnutý, NV 124 za, proti zdržali prijatý, NV 125 za, proti zdržali prijaté, 539, 540. Tie odpadajú. Sa nehlasuje. Čiže 5, 4, 4, 5, až po 546 za, proti, zdržali, prijatí. 547 za, proti, zdržali, prijatí. 548 a Agri 178 za, proti, zdržali prijatí. 549 a 179 za, proti, prijaté. 550 a Agri 180 za, proti, zdržali prijatí. Agri 181 za, proti, zdržali Myslím, že mali by sme si to overiť. Agri 181 overujeme. Končím hlasovanie. Jasne prijaté. Agri 182 a 551 a 552 to sú identické. Takže 551 iba za, proti, zdržali prijaté. 552 za, proti, zdržali prijaté. 553 183 no, odpadá, 555 za, proti, zdržali prijatí. 557 a Agri 184 za, proti, zdržali prijatí. 558 za, proti, zdržali prijatí. 52 kompromis za, proti, zdržali prijatý, 556 za, proti, zdržali. Myslím, že to si overíme. Overíme si 566. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 567, 577 za, proti, zdržali prijatí. 569 blokové hlasovanie za, proti, zdržali. Myslím, že to je zamietnuté. Skontrolujeme si 569. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 570 a 571, Agri 192 identické za, proti, zdržali, prijatí. NV 128 za, proti, zdržali, prijatí. Agri 193 za, proti, zdržali, prijatí.

588 za, proti, zdržali, prijatí. Overíme si 588. Končím hlasovanie. O, zamietnuté, takže áno, mali ste pravdu, že ste žiadali overenie. Agri 195 za, proti, zdržali, prijaté. Agri 198 za, proti, zdržali, prijatý. Prepačte, pani predsednička, stana 56, pozmenujúci návrh 126. O tom sme nehlasovali a môj e, pozmenujúci návrh 629 bol zamietnutý, čiže tento nebol e, irrelevantný. Jedine, že by som sa teda mýlil. Takže 529, ten bol zamietnutý, ja som autorom. A mali sme hlasovať 826. Čiže NV 126 hovorí pani e, predsednička 126, áno?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 je naša poradkyňa, ktorá ma na to uform, upozornila, takže ja len konám. Dobre. Áno, súhlasím, súhlasím, dobre, takže hlasujeme NV 126, takže za, proti, zdržali, zamietnutý, sorry Mark. Dobre, bolo to zamietnuté. Dobre, musíme si overiť niečo iné. We need to check um, apparently amendment one. Musíme 174 174. Aha, 74, hovorí rečnička. Dobre, 74 si overíme. Takže je to na zozname socialistov 55. To nie je 174, 74, nie je 174, ale 74. A ja to mám, ja to mám. Na strane 54, teda je to identické s 14. Máme to všetci. Čiže za, proti. Ešte počkáme na socialistov. Hlasujeme o 74. -ke.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 30 and then 20 were adopted. That so is the correction. So, so it's fair. Yeah. Yeah. so... Dobre, takže my sme prijali 74 aj 514, ale tie odpadajú, pretože sme prijali 181 a NV20, takže nemusíme robiť s tým nič, to som vám len chcela povedať. Dobre. Ale mohli by sme skontrolovať Agri 166, Agri 166. Môžeme to prosím skontrolovať. Agri 166. Prepačte, ale je tu zmetok medzi NV 74 strana 40 na mojom zozname, alebo 74, to nie je NV, na strane 53. E, Žiadny. E, bolo to len oznámenie, ktoré som... A kde sme teraz, pani predsednička? Mohli by ste mi povedať? Pani e, Pelc žiadala, aby sme overili návrh Agri 160, 166. Uh, Toto bolo prijaté, pretože 511 a 512 boli zamietnuté. Je to v poriadku. Takže pokračujeme. Takže už pomaly končíme, pomaly končíme, čiže úvodné ustanovenia, kompromis 2, 2 za, proti, zdržali, prijatý, agri 3, za, proti, zdržali, prijatý, 96 za, proti, zdržali zamietnutí, 97 za, proti, zdržali zamietnutí. Prijatý, prijatý, Mark, ospravedlňujem sa ti, prijatý, prijatý. Á, prepač, prepač. Dvojka za, proti, zdržali prijatý, trojka za, proti, zdržali prijatý. Dobre, trojku si skontrolujeme. We close the vote. Adopted. Prijatý. Envy 4 za, proti, zdržali, zamietnutý. Agri 4 za, proti, zdržali, prijatý. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali, prijatý. 104 mm, za, proti, zdržali zamietnutí, kompromis 4 za, proti, zdržali prijatý, kompromis Agri 6 za, proti, zdržali zamietnutý, 7 za, proti, prijatý, kompromis 6 za, proti, zdržali prijatí, 118 za, zdržali zamietnutí, kompromis 7 za, proti, zdržali prijatí, Pozmeňovací návrh 122 za, proti, zdržali prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržali prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali prijatý. Agri 16 za, proti, zdržali prijatý. Agri 17 za, proti, zdržali prijatý. Agri 18 za, proti, zdržali zamietnutý. Kompromis 11 za, proti, zdržali, prijatý. 141 za, proti, zdržali, prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržali, prijatý. Pozmeňovací návrh 148 za, proti, zdržali, prijatý. 151, 152 za, proti, zdržali, zamietnutí. 153 za, proti, zdržali, zamietnutí. NV 13 za, proti, zdržali, prijatí. 17 za, proti, zdržali, prijatí. A konečné hlasovanie Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Veľkou väčšinou prijatý, blahoželáme spravodajcovi. A žiadali ste o slovo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za túto úžasnú prácu. Ponajprv by som eh, som sa chcela poďakovať mojim kolegom, eh, ktorí boli mojimi spoluspravodajcami aj tieňovým spravodajcom. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí naozaj vykonali túto hrdinskú prácu, ktorí sa na tom zúčastnili. A v neposlednom rade by som sa chcela poďakovať aj sekle, sekretariátu pani Martine Barites. Toto je naozaj úžasná správa a ja by som v tomto ďakovnom zozname mohla ďalej pokračovať, pretože do tejto správy sme vložili veľmi veľa práce. My sme veľmi včas začali a um, sme sa pomaly približovali. Bolo tam pekelne veľa týchto pozmeňovacích návrhov. A teraz sme konečne túto správu schválili, takže ja naozaj e, držím palce, aby estonské predsedníctvo urobilo všetko preto, aby toto bolo schválené na rade. Táto regulácia, e, toto nariadenie zníži administratívnu záťaž a to je pre nás na vnútornom trhu veľmi dôležité, najmä pre tých je to dôležité, ktoré svoje produkty chcú predávať vo viacerých členských štátoch. Týmto sa im uľahčí život znížením tejto administratívnej záťaže a aj tým, že budeme mať to, tieto jednotné pravidlá, naozaj to život uľahčí. Je tu jedna doložka, ktorá umožňuje, že komisia túto prácu, pokiaľ ide o fungovanie vnútorného trhu a pokiaľ ide o harmonizáciu v praxi, dozoruje. E, takže ja dúfam, že tento balík bude možné vnímať ako jeden prvok obehového hospodárstva a že nám to umožní, aby sa na trh dostávali nové inovatívne produkty. Bolo to naozaj vynikajúce s vami spolupracovať, ale teraz sa chcem s vami rozlúčiť, pretože toto je posledná schoda, na ktorej sa zúčastňujem. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Želám vám veľa šťastia a ďakujem za vašu vykonanú prácu, za všetku tú prácu, prácu, ktorú ste vykonali a teda bolo to, bolo to prijaté 30 hlasmi za e, tri, len 3 proti a ešte má slovo Marta Rabelo. Nech sa páči. Ehm, pán Veľmi stručne, pani predsedníčka, predpokladám, že všetci tieňoví spravodajcovia sa ku mne pridajú a poda- poďakujú pani Pelc za tento veľmi ťažký technický dokument s rozličnými názormi. Sa snažila o kompromis, urobila neľahkú prácu. Ďakujeme najskôr sekretariatu, vy ste to už robili, eh, aj našim poradcom z politických skupín, asistentom, ale aj pani Pelc, to je poprvýkrát, čo bola eh, v parlamente, pretože ide na misiu, ktorú sme jej zverili. Dúfame, že jej náhradník bude rovnako konštruktívne pracovať, ale vedzte, že chcela som, chcel som aby sme všetci zatlieskali, zaslúži si to a želáme jej všetko dobré v jej uh, najnovom, v jej novej funkcii. Thank you very much. Ďakujeme pekne a veľa šťastia eh, v vašej ďalšej kariére. Takže to znamená, že môžeme prejsť k, k našemu ďalšiemu hlasovaniu, poslednému. Ide o všeobecný rozpočet EÚ e na rok 2018. Spravodajca je pán Dalton. E, Den, chcete niečo povedať? Chcete povedať niečo teraz, alebo len veľmi stručne poďakujem kolegom, ktorí tiahli návrhy po hodnotení, po analýze komisie. Tak len som chcel poďakovať. Ďakujem.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 Konč, končím hlasovanie. Schválené 30 hlasov za 4 proti, nikto sa nezdržal, takže teraz budeme hlasovať o e, rozpočtových riadkoch, takže najskôr je pozmeňujúci návrh IMKO bač 1, žiadne pripomienky, čiže hlasujeme o zachovanie návrhu rozpočtu za, proti, e, zdržal sa schválený. To znamená, že môžeme prejsť k pozmeniaciu návrh Inko 6. Takže najskôr k pripomienkám za, proti, zdržal sa schválený, potom e, k číslam za, prepačte, pani predsednička, mali by sme hlasovať o, o budget to remarks. Yes. Okay, Uh, Ďakujem, že ste mi to pripomenuli. Skutočne musíme hovoriť k pripomienkám IMCO Batch 2. Takže e, pripomienky IMCO Batch 2 za, proti, zdržal sa, schválený. Teraz budget 3. Iba pripomienky. Takže iba pripomienky IMCO Bač 3 za, proti, zdržal sa, schválený. 4 za, proti, zdržal sa. Schválený. 5 za, proti, zdržal sa. Schválený. 6, čísla k 6, pretože sme hlasovali o pripomienkach, takže za, proti, zdržal sa. Schválený. Inkobač 7, pripomienky za, proti, zdržal sa. Schválenie čísla 7 za, proti, zdržal sa. Schválený. Imko Bač 8, to bolo stiahnuté. Imko Bač 9, pripomienky za, proti, zdržal sa. Schválený. Čísla za, proti, zdržal sa. Schva- schválený. že vás idem zastreliť. Eh, dá sa. Pripomienky Inko Bač 10 za, proti, zdržal sa schválený. Čísla za, proti, zdržal sa schválený. Imko Bač 11, pripomienky za, proti, zdržal sa schválený. Čísla za, proti, zdržal sa schválený. Imko Bač 12, to bolo stiahnuté, to znamená, že sme sa dostali na koniec, takže to schválené blahoželáme správodajcovi Danovi Daltonovi. Chcete niečo povedať, Dan? Len veľmi stručne ďakujem e, za podporu. Máme veľmi dobrý základ pre návrh a nič, čo navrhujeme, je, nie je extravagantné, čiže myslím, že môžeme napredovať a dúfam, že si obhajíme toto stanovisko. Ďakujeme za kolegom, ktorí s nami spolupracovali. Ďakujem veľmi pekne všetkým za trpezlivosť. E, bolo to komplikované hlasovanie. Prvýkrát pre mňa to znamená, že sme sa dostali na koniec našej e, dnešnej schôdze. Ďalšie stretnutie bude 4. septembra. Chcela by som poďakovať všetkým za spoluprácu e, za tento parlamentný rok a chcem poďakovať tlmočníkom, sekretariátu a mojim kolegom. A predovšetkým vám všetkým želám veľmi dobrú dovolenku a e, aby sme sa všetci vrátili plní energie. Užite si leto. Dovidenia. Thank you very much.